So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich... Takže vážené kolegyne, kolegovia, dovolte mi, aby som vás požiadal, aby ste zaujali miesto. Hier ist das Wahlergebnis. Tu máme počet, eh, pardon, tu máme volebný výsledok, počet voličov. 713 nevyplnené alebo neplatné hlasy, tých bolo 69, odovzdaných hlasov 644, absolútna väčšina je 330, 323, pardon. vidíme Ježi Busek 555 hlasov. Drogi Drogi, drogi Pa, drahý pán predseda Buzek, vážené kolegyne a kolegovia, Drahý pán predseda Buzek, gratulujeme výboru a želáme vám veľa úspechov. auf Frau Eva Svensson. Pani Eva Britt Svensson mala 90, eh, pardon, 89 hlasov. Pán Ježi Busek dostal absolútnu väčšinu odovzdaných hlasov a dovolte mi, aby som to, čo som sa pokúsil povedať po polsky, ešte raz povedal v mojej materčine. Takže želám, vás, želám vám všetko dobré z plného srdca a želám vám všetko dobré za, pre vašu ďalšiu vynikajúcu a fantastickú úlohu, ktorú, bude, ktorú preberie, preberie. A teraz poprosím pánho, pána Jiřího Buseka, aby prišiel k predsedníckému miestu. Ďakujem. koleżanki i koledzy. Vážené kolegnia, kolegyne, kolegovia. Thank you for electing me president of the... Ďakujem, že ste ma zvolili za predsedu Európskeho parlamentu. Pre mňa je to zároveň obrovská výzva a veľká česť. Ďakujem tých, tým, ktorí ma volili. Urobím všetko preto, aby som vašu dôveru nesklamal. Mm. Tí, ktorí ste nehlasovali za mňa, pokúsim sa presvedčiť vás o sebe. Chcem s vami pracovať všetkými bez ohľadu na politické presvedčenia. Počítam s vašou podporou. Ďakujem pani Svensson za to, že sa zúčastnila na týchto voľbách a za naše rozhovory, diskusie. Mario Mauro a Graham Watson, naši dvaja kolegovia, ktorí boli kandidátmi